Good afternoon, ladies and gentlemen. Can I invite you to... Dobré, eh, dobré popoludnie, dámy a páni, prosím, usadte sa. Máme tu dostatok poslancov výboru Regino, aby sme mohli začať a dúfam, že zvyšok kolegov sa dostaví časom. Takže Čo sa týka schválenia programu, obdržali ste návrh programu dnešnej schôdze. Chcem k tomu ešte niečo povedať. Informovali ma, že čo sa týka spisu Omnibus, pani krel spravodajkyňa, nám poreferuje ohľadom postupu v rámci trialógu, v rámci bodu rôzne. A to bude tak ku koncu schôdze zajtra ráno. Takže máme už niečo do bodu rôzne, takže pokiaľ tomu nechce nikto nič povedať, tak mám za to, že program naše schôdze je schválený. Pokračujeme schválením zápisnice zo 7. septembra. Zápisnicu máte k dispozícii na internete. Takže pokiaľ nikto nič nenamieta, nebude nametať priebehu našej dnešnej schôdze, tak zapisnica bude považovaná za schválenú. Pokiaľ niekto niečo chce namietať, tak mi to musíte povedať. Ďalší bod. Tu sú oznámenia predsedajúcej. Mám tu pár oznámení. Začnem tým, že dnes prebehla verejná schôdza e, týždňa miest a regiónov. Ja som tam zastupovala výbor regi spoločne s predsedom e, výboru regiónov, pánom Lambertsom a taktiež s komisárkou Korinou Krecu. Dnes Európska komisia spustila 7. správu o súdržnosti, tak ako ste určite informovaní. A s teda správami ohľadom budúcnosti politiky súdržnosti. Máme taktiež novú iniciatívu e, Spojenectvo súdržnosti. Toto bol nápad výboru REGI spoločne s Európskou komisiou a chceli sme všetky zúčastnené strany, či na regionálnej, miestnej úrovni politikov, sme tým chceli spojiť v rámci tohto zväzu, tohto spojenectva ak by sme spolupracovali na vývoji politiky súdržnosti do budúcnosti. Takže toto sa stalo dnes a preto sme začali s našou schôdzou o chvíľu neskôr. Ďalšia informácia, ktorú pre vás mám, to je workshop, ktorý organizuje STOA. To je e, služba pre hodnotenie vývoja v oblasti vedy a výskumu, týkalo sa to regionálnej politiky a nových technológií e, v rámci teda, budúcnosti politiky súdržnosti. 16. októbra 2017 od 2.30 až do 6.30 po obede v budove Európskeho parlamentu A5E2 sa bude konať tento workshop a požiadam sekretariát, aby vám zaslal informácie všetkým vám, členom výboru REGI, pokiaľ teraz sa chcete rozhodnúť zúčastne tejto schôdzi. Bude sa tam hovoriť o návrhoch, ktoré výbor REGI v roku 2015 zaslal na STOA. V roku 2015 sme pripravili taktiež stanovisko REGI, zaslali sme to na STOA a teraz sa bude konať tento workshop. Pán Van Nistelrooy a pani Krell budú predsedať e, dvom kolám e, tej, to, tohto workshopu a pán Valkarfel Siso e, predniesie úvodný prejav a pán Pirinsky, ktorý je náhradným členom nášho výboru, je členom panelu STOA, potom bude mať záverečný príhovor. Taktiež tam budú rečníci zo siedmých komisijných generálnych riaditeľstiev, taktiež zástupcovia miestnych a regionálnych orgánov. Preto by som vás chcela vyzvať, aby ste sa dostavili na túto akciu. Sekretariat vám poskytne dodatočné informácie a ja dúfam, že tam bude hojná účasť. Tento workshop veľmi úzko súvisí s našou prácou. Ďalšia informácia sa týka stretnutia komisárov s predsedami výboru 26. septembra a 3. oktobra. Po e, prejave o stave únie a liste od pána Junckera v polovici septembra predsedovia výborov parlamentu zorganizovali niekoľko schôdzí s so svojimi proti, protežkami z Európskej komisie. Tieto skupiny boli organizované v rámci klastrov, týkali sa dotlivých e, politík a taktiež sa diskutovalo o komisijnom programe pre nadchádzajúce obdobie roku 2018 a schválenie dokumentu je naplánované 24. októbra. Tieto schôdze boli zorganizované v rámci 7 klastrov 26. septembra a 3. októbra a na záver sme mali plenárnu, e, plenárnu schôdzu, ktorej predsedala pani Wikström 3. oktobra a taktiež za komisiu tam bol pán podpredseda Timmermans. 26. septembra ja som bola spolupredsedničkou a spravodajkyňou v rámci klastru pre investície, zamestnanosť a rast. Spoločne so mnou tam boli zastupcovie Bureau Empl, e, Econ, IMCO a Kult, pán komisár Katajnen, bol spolupredsedom za komisiu, taktiež tam boli komisári Tejsen, Vienkovská, Dombrovský, Znavračič, Krecu, Vestager a Moedas. 3. oktobra som sa zúčastnila na klastrovej schôdzi ohľadom budúcnosti financovania v rámci Európskej únie spoločne so, s predsedničkou, pánom s predsedom eh, eh, výboru pre rozpočet, eh, pánom Artui, ktorý je taktiež spolupredstvom výborov, výborov napríklad LIBE, eh, KULT a ďalších. A diskutovali sme o rôznych otázkach v súvislosti s mnohými politickými oblastiami. A čo týka našej práce v regii, som zdôraznila dôležitosť investícií do nástrojov politiky súdržnosti do budúcnosti, kde máme veľkú pridanú hodnotu, tak aby sme to teda podporili a predovšetkým som zdôraznil dôležitosť štrukturálnych reforiem a európskeho semestra. Taktiež treba investovať do e, infraštruktúrnych projektov, ktoré sú naďalej e, dôležité. Taktiež treba budovať administratívnu kapacitu. Máme tu e, granty a finančné nástroje, ktoré sú doplnkovými nástrojmi, nie výlučnými nástrojmi pre financovanie a pre investície. No a dve také hlavné posolstvá, ktoré vyšli z týchto diskusí, Máme tu návrh budúcej generácie programov, ktorý príde na prelome jary a leta budúci rok, tak aby Európsky parlament musel začať pracovať mohol začať pracovať na tom ešte pred voľbami v roku 2019. No a po druhé je treba maximalizovať synergie medzi rôznymi nástrojmi, vrátane FC a Horizon 2020 a ďalšími európskymi programami. Toto je zásadné. A toto sú také hlavné posolstvá z týchto schôdzí, ktoré sa konali. No a taktiež chcem povedať, že mnohí kolegovia vrátane mňa samej vyjadrili svoje obavy ohľadom neskorých príprav viacročného finančného rámca pre obdobie po roku 2020, keďže budúci rok, pravdepodobne v maji, pardon, pravdepodobne v maji 2020, my v parlamente budeme mať potom menej než 10 mesiacov, aby sme pracovali na príslušných návrhoch predtým, než prídu voľby. Takže to načasovanie je skutočne kľúčové Očakávame reakciu zo strany Európskej komisie, ale ja som to pochopila tak, že podpredsedovia a komisár Oettinger sa prísne budú riadiť cestovnou mapou, ktorú, ktorá je súčasťou listu pána Junckera pre pána predsedu Tajaniho. V rámci tejto cestovnej mapy môžeme očakávať, jeho povedané, že môžeme v maji 2018 očakávať viacročný finančný rámec. Takže toto je výsledok týchto schôdzí, ktoré sa konali. Taktiež sme tom hovorili na záverečnej plenárnej schôdzi, na ktorej súčasnili komisári a taktiež predsedovia výboru parlamentu. No a posledná pripomienka sa bude týkať delegácie do Rumunska. Ako viete, v priebehu posledného zeleného týždňa výbor vyslal delegáciu e, členov do Kluž Napoka, to je druhé najväčšie mesto v Rumunsku, tam prebehli rôzne schôdze a Taktiež sme tam navštívili soliska podzemné solné bane. To bolo veľmi zaujímavé. Bohužiaľ to nevidím pána Celera, ktorý viedol túto delegáciu za výbor REGI. Očakávala som, že tu bude a že nás trochu poinformuje o ceste delegácie, ale možno to urobí ešte niekedy neskôr, keďže momentálne tu medzi nami nesedí. A toto boli oznámenia predsedajúcej prednešok. No a teraz začneme ďalším bodom nášho programu. Máme tu správu ohľadom rozhodnutia Rady 179 z roku 2014 Európskej únie, ktorý udeluje povolenie Francúzsku, aby uplatňovalo e, zredukovanú sadzbu určitých nepriamých daní na tradičný rum, ktorý sa produkuje na Guadalupe, francúzskej Guajane, na Martiniku a Reun, ostrove Reunion. A týmto sa ruší rozhodnutie 659 z roku 2007 Európskeho spoločenstva. Spravodajkyňou pre tento spis som ja sama. No a môžem vám povedať, že tento tradičný rum od roku 1923 podliehal e, špeciálnej spotrebnej dani a čo sa týka množstva, ktoré podliehali tomuto špecifickému daňovému režimu, boli pravidelne prispôsobované, upravované, aby sa zaručila dlhodobá konkurencieschopnosť e, tohto sektora v periférnych zámorských e, oblastiach náležiacich k Francúzsku. No a asi o jednu petinu e, bola dosiahnutá kvóta, pre to aby sa uplatňoval špecifický e, režim a pokiaľ tá kvota nebude ďalej upravená, tak to spôsobí hospodárske e, problémy. Francúzske Orgány v septembri 2016 požiadali komisiu, aby e, prednesla technický dokument ohľadom prispôsobenia tejto kvóty, aby bola táto kvóta zmenená zo 120 tisíc na 144 tisíc hektolitrov čistého alkoholu. Komisia schválila svoj návrh 9. júna 2017. Ja som spravodajkyňou pre tento spis, ako som povedala, a keď koordinátor diskutoval o tomto návrhu, tak boli toho názoru, že tam nie sú nejaké sporné aspekty a že ten návrh môže byť e, schválený bez pozmeňujúcich návrhov v rámci zjednodušeného postupu e, v zmysle pravidla 50 odseku 1. No a teraz po tomto postupe by som odozdávala, by som odozdala slovo tým spravodajcom v súvislosti s týmto spisom, pokiaľ sa chcú možno k tomu vyjadriť oni. Pokiaľ sa chcú vyjadriť tomu postupu alebo k sa návrhom. Ako prvý bude hovoriť pán Ponga, ktorý bude hovoriť za EPP. Merci, madame la présidente. Sans être long, simple... Ďakujem, pani predsednička. Veľmi stručne chcem len požiadať, aby sme um, podporili zjednodušený postup a aby sme čo najrychlejšie schválili tento text. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem, pán Manskur. Ďakujem, pani predsednička. Najskôr chcem privítať rozhodnutie Rady A chcem takisto podporiť pána Moskovisiho, pána komisára, ktorý nám dnes umožňuje týmto rozhodnutím predložiť podporu Európskej únie pre tento sektor cukrovej trstiny v ultraperiférnych regiónoch Francúzska. Náš výbor je zodpovedný za e, tento text podľa článku 359 zmluvy o fungovaní EÚ. Vy ste, pani predsednička, povedala veľmi správne, že ide o technické o technickú úpravu rozhodnutia rady o výrobe tradičného francúzského rumu, aby sa tam uplatňovala nižšia daňová sadzba. Je to technická úprava, ale veľmi dôležitá, pretože sa týka um, ročného zvýšenia to, e, kvóty s, s retroaktívnym účinkom. Čiže toto je efektívne, efektívna reakcia podľa nás, pretože pozorujeme dynamiku trhu a e, v súčasnosti sú vo výhode skôr e, tretie štáty, ktoré produkujú rum, e, ale v ich sektore rumu sa naozaj nedodržiavajú pracovné práva, sociálne práva a podobné záležitosti. Čiže je to sociálny dumping. Takže pre tieto územia e, Dom Tom, je táto daňová výhoda e, naozaj veľkou úľavou. Je to podpora ich miestnej ekonomike, ekonomiky. E, tento sektor zamestnáva 40 tisíc osôb priamo alebo nepriamo a predstavuje veľkú časť ekonomickej aktivity. Takže tak ako predrečník, a ja si želám, aby tento text bol veľmi rýchlo prijatý, aby mohol nadobudnúť účinnosť čo najrychlejšie od začiatku budúceho roka. Ďakujem. Thank you very much. It was, it was the idea. Ďakujem. Aj koord- koordinátori navrhli uh, to, tento zjednodušený postup. Uh, ďakujem teraz pán Fleck za EKR. Ďakujem pani predsednička. Toto rozhodnutie rady je veľmi dôležitým spisom pre mnohých kolegov. Viem, a uvedomujem si, že minimálne traja z tieňových e, spravodajcov zastupujú francúzskych občanov, ktorí žijú mimo metropolitného Francúzsko. Francúzska. EKR e, súhlasí s tým, že musíme zohľadňovať potreby zamorských teritórií Francúzska, ale EKR má niekoľko menších výhrad. Poprvé, ja som veľmi <laughs> sklamaný, že som nedostal ešte vzorky a, a že takisto ste ma neposlali na žiadnu prieskumnú misiu do týchto oblastí, aby som mohol ochutnať rum. EKR sa ale domnieva, e, že všetky takéto opatrenia na podporu trhu musia byť e, v súlade s cieľom. E, sektoru mu je konkurencieschopný sektor. Francúzsko chce zvýšiť o 24 tisíc hektolitrov ročnú kvótu na výrobu rumu a musíme zabezpečiť, aby toto opatrenie bolo proporcionálne, pretože navýšená kvóta z zámorských regiónov Francúzska nemôže narušiť vnútorný trh alebo zahraničný obchod. Komisia žiada retroaktívne zvýšiť tradičnú, teda kvótu na e, tradičný rum e, už od roku 2016 a mali by sme sa na to pozerať z tohto hľadiska proporcionality. A potom tu máme ešte článok 349 zmluvy. Tam je osobitné zaobchádzanie s deviatimi periférnymi regiónmi EÚ. A to sa dotýka priamo jadra tohto rozhodnutia rady. Skupina EKR nemá výhradu proti cielenej podpore špecifických oblastí Európskej únie, ale článok 349 sa nám niekedy zdá byť nespravodlivý práve preto, že pokrýva iba 9 regiónov EÚ. Nie je vždy spravodlivé e, zanedbávať e, kontinentálnu Európu, kde sú takisto regióny, ktoré sú periférne a zanedbávané. Preto by tu mala byť flexibilita, keď e, podporujeme tieto zámorské regióny. Mali by sme to posudzovať podľa jednotlivých prípadov. Mm, existuje Európsky štruktúrálny a investičný fond, kde to tak robíme. No a ešte osobná pripomienka. Ja vždy budem podporovať každý návrh, ktorý bude mať za cieľ znížiť daň na alkoholické nápoje. Ďakujem, to bol veľmi otvorený názor, veľmi jasný. Nevidím tu pána Omarže, ten je ďalším tieňovým spravodajcom. Neviem, či niekto sa chce vyjadriť v mene pána Omaržeho. Nie. Pán Rope? Nie. Nie je prítomný. Pani Demato? Nie, ani ona tu nie je. Chce sa ešte niekto eh, vyjadriť? Nie? Nikto? Tento návrh nie je kontroverzný. Vy podporujete výrobu rumu a preto navrhujem, aby výbor postupoval týmto zjednodušeným postupom bez pozmeňovacích návrhov podľa pravidla 51. Teraz na tomto zasadnutí navrhujem schváliť tento návrh. Je niekto proti? Má niekto výhradu? Nie? Ak nemá nikto výhradu, e, dáme to do dnešného hlasovacieho zoznamu. Nie, netreba o tom hlasovať, je to schválené. A tento zjednodušený postup bude uplatnený, ako sme povedali, a pokúsime sa samozrejme všetko čo najrychlejšie doriešiť. Ďakujem tieňovým spravodajcom a teraz pokračujeme ďalším bodom. Ročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky. Zodpovedným výborom je výbor pre rozpočet a máme tu pani Maletič, ktorá je e, spravodajkyňou um, za nás. Dnes predstaví návrh svojho stanoviska. Um, navrhujem, aby 17 oktobra na poludnie v útorok bola lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov v našom výbore. Pani Maletič, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Som rada, že e, môžem predstaviť e, toto naše stanovisko k dôležitej činnosti Európskej investičnej banky. Tá zohráva veľmi dôležitú úlohu pri podpore implementácie politiky koheznosti. A takisto E, zvyšuje, posilňuje kapacity pri príprave projektov, podporuje konzultačnými službami, e, podporuje národné spolufinancovanie a tak ďalej. EIB má e, viacero veľmi dôležitých úloh v politike kohýznosti a keď to skúmame, tak vidíme, že naozaj je tam celý veja rozličných činností, napríklad poradenská služba, analytické činnosti v programoch Jeremy a Jessica. potom pôžičky ako priame pôžičky, strednodobé pôžičky, globálne rámcové pôžičky a tak ďalej. Takisto poskytuje finančné nástroje spolufinancovania a tak ďalej. A takisto pomáha pri vytváraní kapacít Eh, cez napríklad iniciatívu Jasmin. Aby sme mohli monitorovať a vyhodnotiť príspevok EIB k politike koheznosti, potrebujeme osobitnú kapitolu vo výročnej správe o činnosti EIB a bez toho naozaj nie sme schopní monitorovať e, tieto činnosti v jednotlivých členských štátoch. Kapitola by mala byť venovaná činnostiam EIB, ktoré podporujú implementáciu politiky koheznosti, samozrejme, ale mali by to robiť členské štáty. Mali by okrem iného e, tam byť obsiahnuté informácie o využívaní pôžičiek. Chýbajú takisto údaje o požičkách pre projekty, ktoré sú spolufinancované z fondu ESIF tam naozaj nie je možné urobiť dobrú analýzu toho, ako EIB prispieva k politike koheznosti. No a potom by sme mali ešte zdôrazniť fakt, že EIB by mala prispievať k plneniu cieľov, ktoré boli stanovené na úrovni EÚ a tým by mala prispievať aj k, ku koheznosti ekonomickej, sociálnej aj územnej. Keď si pozrieme geografický prehľad pôžičiek členským štátom, kde sa nachádzajú projekty, tak vidíme, že 5 členských štátov dostalo 54,11 všetkých udelených pôžičiek v roku 2016. Čiže všetko alebo väčšina ide do piatich členských štátov. Vieme, že neexistujú geografické kvóty, kvóty pre pôžičky od Európskej investičnej banky, ale um, to, že tie financie sa koncentrujú v piatich členských štátoch, dokazuje, že Európska investičná banka nepodporuje vyloženie tú ekonomickú, sociálnu a územnú súdržnosť. No a my by sme sa mali snažiť e, tento parameter zlepšiť, zmeniť. Viac ako 50 schválených požičiek sa investuje do sektorov doprava, energetika a priemysel a o, hospodárenie s vodou a hospodárenie s odpadom. Čiže to je takisto určitá koncentrácia, ale keď sa pozrieme na to um, geograficky, tak uh, peniaze na priemysel idú na 82% do tých, uh, zasa do tých piatich členských štátov. A na energetiku 72% peniazy ide do týchto piatich členských štátov. A potom z tej obálky na dopravu 58% ide do tých piatich členských štátov. Čiže um, geograficky je to stále sústredené na tých 5 členských štátov. No a takisto by sme mali posilniť úlohu EIB v oblasti financovania startupov, podnikov, sociálneho podnikateľstva, žien podnikateliek. A postupy by všetky mali byť v každom prípade zjednodušené a počet e, požičiek by mal byť zvýšený takisto. A potom takisto je otázka, ako zlepšiť a zvýšiť počet projektov vo vidieckých oblastiach, menej obývaných oblastiach um, a v menej rozvinutých oblastiach. Tieto projekty by um, mali byť prioritizované v týchto oblastiach. U Takisto musíme pamätať na to, že úloha EIB v koheznej politike je stále väčšia, už aj kvôli tomu používaniu finančných nástrojov. Ale miera využívania finančných nástrojov v členských štátoch je ešte stále príliš nízka. Členské štáty hovoria, že procedúry sú veľmi zložité. To je jeden z dôvodov, prečo sa málo finančné nástroje využívajú Samozrejme, EIB nerozhoduje o komplexnosti pravidiel, ale má možnosť e, technicky podporovať zavádzanie finančných nástrojov v celej EÚ, v každom členskom štáte rovnako. Posledná vec sa týka e, úlohy Európskej investičnej banky v koheznej politike e, preskúmanie e, úlohy EIB. E, urobili to experti a hovoria o, o tom, že chýbajú dáta o jednotlivých fázach implementačného politického cyklu, čiže chýbajú údaje o výbere programov, príprave programov, o prípravnej fáze, o jednotlivých fázach chýbajú údaje. A to ukazuje jednoznačne, že by sme mali častejšie a intenzívnejšie komunikovať s EIB a EIB takisto by mala zintenzívniť prácu na e, systéme podávania správ najmä čo sa týka činností súvisiacich s koheznou politikou, ale takisto aj transparentnosť a viditeľnosť činnosti EIB sa musí zlepšiť. Ďakujem. Ďakujem pani Maletič. Teraz dostanú slovo tieňoví spravodajci. Pani Tomašič. Ona sa vyjadrí e, v mene tieňového spravodajcu pána Porebu. Ďakujem úloha e- Európskej investičnej banky v koheznej politike sa um, od roku 2000 neustále rozširuje, najmä po e, zavedení nástrojov Jessica, Jasper, Jasmin. A to viedlo k tomu, že EIB e, začala intenzívnejšie pracovať na implementácii koheznej politiky. Úloha EIB pri spolufinancovaní projektov koheznej politiky cez pôžičky je takisto veľmi dôležitá, pretože ide o e, veľké finančné sumy a je to priama podpora pre koheznú politiku. Činnosti EIB vo všeobecnosti sú vnímané ako pozitívny príspevok k cieľom politiky koheznosti a takisto sa vnímajú ako pridaná hodnota a Členské štáty vo všeobecnosti činnosti EIB považujú za um, efektívne, pokiaľ ide o čerpanie peňazí, o ich absorpciu, o výsledky projektov, prístup k financiám, analytická podpora, technické znalosti. To sú oblasti, kde EIB naozaj pozitívne prispieva k implementácii kohezných politik. Avšak zložité pravidlá, nariadenia, pravidlá, vysoké poplatky, zariadenie a podobné záležitosti, to sú takisto prekážky pri spolupráci s EIB. Mne sa páči, že EIB pod, poskytuje poradenskú pomoc e, pre finančné nástroje. To prispieva k budovaniu kapacít e, finančných sprostredkovateľov v členských štátoch. Úloha EIB v koheznej politike je stále významnejšia a potrebujeme preto viac informácií o účinnosti tejto práce, nie všetky činnosti sú správne chápané na úrovni členských štátov. A takisto EIB musí byť transparentná. E, zatiaľ monitorovanie e, všetkých aspektov jej činnosti je fragmentované. Ďakujem. Pán Van Miltenburg za ALDE. Ďakujem. EIB zohráva dôležitú úlohu, pretože doplňa finančné prostriedky, finančné nástroje sa rozvíjali dlhé roky, ale efektívnosť implementácie bola spochybňovaná v mnohých prípadoch. Takisto aj e, Európsky dvor auditorov kritizoval často niektoré aspekty, e, chýbajú analýzy Mm, chýbajú e, analýzy účinku napríklad používania týchto finančných nástrojov, pravidel štátnej pomoci a tak ďalej. Vo všeobecnosti ale toto stanovisko podporujeme, ďakujeme spravodajcovi a predložíme mm, doplňujúce návrhy, aby sme posilnili ešte význam finančných nástrojov EIB v kontexte výskumu vývoja mestskej politiky a politiky koheznosti. Potrebujeme nástroje, ktoré budeme môcť využívať v programoch e, Intec. Tieto programy budú v budúcom období podľa skupiny ALDE e, oveľa významnejšie. Ja sa teším na spoluprácu so spravodajkyňou Ivanou e, lebo ten, táto správa bude významná aj pre obdobie po roku 2020, pre nové obdobie koheznej politiky. Ďakujem a teraz pán Škrlec, ale ten nie je prítomný, pa, ani pani Damato tu nie je. Sú ešte nejakí ďalší kolegovia, ktorí by sa chceli vyjadriť? Pokiaľ ide o toto stanovisko, zdá sa, že nie. Sú tu predstaviteľi ešte Európskej komisie. Pán Ksoto, chcete sa prosím vyjadriť? Všetko je v poriadku, ďakujem, nemám čo dodať. Komisia je v poriadku, je spokojná so stanoviskom, tomu tak rozumiem, dobre. Takže lehota pre pozmeňujúce je obed útorok 17. oktobra. Pardon, sú tu ešte predstavitelia EIB. Chcem sa ich spýtať, či sa chcú vyjadriť. Pán Demand. Áno, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. A tiež sa chcem poďakovať spravodajkyni, ako aj tieňovým spravodajcom za ich vyjadrenia k návrhu stanoviska. Spomenuli ste tu mnoho dôležitých vecí pre našu banku. Zameriam sa len na niektoré z nich. A samozrejme, že veľmi radi budeme sledovať ďalšie práce na vypracovaní stanoviska. Takže čo naozaj robíme v oblasti podpory e, e, politiky súdržnosti? Ako sa jasne povedal, je to kľúčová priorita EIB a úlohou EIB je podporovať realizáciu európskych politík a súdržnosť a približovanie jedna z priorit. Aby ste vedeli, koľko to bolo za 10 rokov, financovali sme okolo 250 miliard hodnotu 250 miliard projektov v rámci politiky súdržnosti a v roku 2016 sme pridelili menej ako 30 všetkých pôžičiek už projektom, ktoré podporujú politiku súdržnosti. Takže je to naša priorita a zostane to aj dôležitou prioritou budúcnosti. Čo ste tiež zdôraznili a je dôležité, tak to je to, že nielen financujeme, ale snažíme sa aj pomôcť regiónom poskytovaním uh, Eh, aj poradenstva a technickej pomoci. Čiže neposkytujeme len peniaze, ale eh, projektom sa snažíme pomôcť tak, aby boli vhodné a primerané pre dané regióny alebo mesta, aby boli úspešné. Okrem toho, ako sa už spomenulo, pomáhame regiónom absorbovať štrukturálne fondy, máme konkrétne finančné produkty na to, volá sa to Structural Program Loan, čiže pôžička pre štrukturálne projekty. To znamená, že spolufinancujeme štrukturálne programy na úrovni členských štátov a regiónov. Takže aj tu sa snažíme podporovať realizáciu a čerpanie štrukturálnych fondov. Zdieľame ten názor, že treba finančné nástroje ďalej rozvíjať, ale samozrejme nie sú všeliekom. Ale vidíme priestor na ďalšie zlepšenie, napríklad pri pomoc pri využívaní finančných nástrojov a v ďalšom viacročnom finančnom rámci po roku 2020, ako viete, dojde k zníženému rozpočtu EÚ aj v oblasti podpory regionálnej politiky, takže finančný manažment bude ešte dôležitejší. Potom ste spomenuli e, geografickú rovnováhu a že EIB by malo zlepšiť svoju prítomnosť e, v EÚ ale my sme organizácia, ktorá sa riadi trhom, takže nemôžeme vytvoriť dopyt tam, kde dopyt neexistuje. My môžeme skúmať len tie projekty, kde sa tvoria a tie môžeme hodnotiť, ale my sa neobmedzujeme len na túto úroveň. Ako ste povedali, je úlohou aj EIB e, a snažíme sa pomáhať regiónom, mestám v príprave projektov, aby mohli identifikovať investičné šance. Ďalšia dôležitá vec je urbaná agenda. Keď hovoríme o politike súdržnosti, tak máme na mysli práve pomoc, podporu mestám, aby sme čo najviac prispeli k urbanej agende, k mestskej agende Posledná vec, ktorá sa tu spomínala, z hľadiska podpory pre startupy a v oblasti sociálneho dosahu, tak aj to je veľmi dôležité pre EIB skupinu. Keď hovorím skupina, tak mám na mysli nielen EIB, ale aj Európsky investičný fond a ďalšie, ktoré sú dôležitými nástrojmi na európskej úrovni na poskytovanie kapitálu, rizikového kapitálu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Pani Maletič, chcete reagovať na to, čo tu zaznelo? Chcem sa len každému poďakovať, všetkým tieňovým spravodajcom a súhlasím úplne s tým, že by sme mali do správy zapracovať aj nejaké ďalšie prvky, ale vzhľadom na obmedzenia E, nemôžeme pokryť všetko v tomto návrhu stanoviska, ale keď dostaneme pozmenujúce návrhy, tak zlepšíme stanovisko, pretože tam môžeme zapracovať aj body týkajúce sa mestských politík, makroregionálnej e, stratégie a úlohy EIB a podobne. Chcem sa poďakovať aj predstaviteľovi EIB za to, že zdôraznil význam hľadania spôsobov na zlepšenie geografickej rovnováhy. A veľmi dobre ste aj zdôraznili, že treba pomôcť predkladateľom projektov, aby definovali lepšie projekty a možno nájdeme spôsob, ako, e, ako lepšie pracovať v krajinách, kde EIB neposkytuje také veľké objemy pôžičiek. Ďakujem veľmi pekne. Ako viete, pozmenujúce návrhy sú už oznámené a môžeme pokračovať s našim programom. A to bude diskusia o stanovisku, e, kde je spravodajkyňou pani Smolková, ale ako mi povedali, mala problémy s letom a pán Pikola bude prezentovať jej stanovisko. Takže nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne pani, spravodaj, eh, pani predsednička. Mene pani Smolkovej spravodajkyni by som predniesol jej vyjadrenie. V prvom rade chcem oceniť právu, eh, prácu výboru aj komisie, ktorá pripravila legislatívne akty pre čistú energetiku aby sme ukázali, že prechod k čistej energii je oblasť, kde dojde k narastu v budúcnosti a kde sa bude informovať, eh, investovať. Čistá energia je, sa týka každého, každého občana. Je to veľmi dôležité, lebo cieľom je zlepšiť kvalitu života. Úspešný e, vývoj inovácií v energetickej politike sa týka nielen energetických firiem, výstavby alebo IT podnikov, ale aj výrobcov zariadení, poskytovateľov služby, dopravy, finančných inštitúcií a hlavne miestnych orgánov a štátnej správy. Chcem zdôrazniť, že na začiatku, aby sme si uvedomili, aké veľké, aký veľký rozsah má čistá energia, to uvádzam. Mám tu 8 bodov, ktoré považujem za veľmi dôležité pre prácu našho výboru v oblasti regionálneho rozvoja. Avšak, aby som to zasadila do kontextu, chcem hovoriť o, hlavne o štyroch oblastiach, ktoré sa týkajú inovácií v oblasti čistej energie. Poprvé financovanie. To je tá oblasť, kde európske štrukturálne fondy zohrávajú kľúčovú úlohu. Budeme žiadať o zvýšenie rozpočtu na rozvoj, vypracovanie energetickej politiky tak, aby EIB a súkromný kapitál prispeli k efektívnemu, rýchlejšiemu rozvoju inovácií v oblasti čistej energie. Po druhé, výskum a vývoj najmä pokiaľ ide o inovačnú stratégiu, tak napríklad riešenia Smart Cities, potrebujeme koordinovať lepšie európske programy spolu s programami členských štátov, aby sme zabránili duplicite, prekrývaniu a lepšie využívali všetky možné inovácie v oblasti čistej energie, ktoré existuje. Spolupráca a výmena e, skúseností tu na zaostáva. Vypra- vývoj koncepcie e, inteligentnej špecializácie na obdobie do roku 2020 je tá správna cesta, ale musíme vytvoriť viac medziregionálnych partnerstiev, vrátanie partnerstiev v energetickej politike. Po tretie, občania a, jeho kľúčové a ich kľúčové postavenie v tejto politike tak e, občan tu je nielen spotrebiteľom energie, ale aj producentom. Musíme informovať občanov o tom, že inovačné procesy prinesú úspory, výhody, ako aj ochranu životného prostredia teda. V tejto súvislosti mestá môžu zohrávať oveľa lepšiu úlohu e, než doteraz, pretože dokážu lepšie vysvetliť občanom konkrétne investičné príležitosti a inovácie v čistej energii ako aj ich dopad na život občanov. Okrem toho najdôležitejším aspektom je tu ďalej pokračovať. Po štvrté, koordinácia a zjednodušovanie. Všetky existujúce finančné nástroje ako Horizon 2020, ESF, EISF a ďalšie, Európsky fond pre udržateľný rozvoj a teda by mali byť koordinovanejšie a zjednodušenejšie, aby príjimatelia, ktorí realizujú projekty, mali jednoduchší prístup k zdrojom financovania. A napokon pani Smolková by sa chcela poďakovať za podporu sekretariatu REGI a teší sa na pozmenujúce návrhy a ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za podporu pani Smolkovej a teraz dávam slovo tieňovým spravodajcom. Nech sa páči, pán dali. Ďakujem. V prvom rade sa chcem vyjadriť k tomu, akú dobrú prácu odviedla spravodajkyňa. A v mene EPP mám len niekoľko pripomienok, niekoľko bodov. V prvom rade čistá energia je a podpora inovácií je veľmi dôležitá úloha pre nás všetkých a zníženie e, objemu emisí je vznešená úloha, vznešený cieľ a podľa našich údajov EÚ e sa nachádza momentálne na 11 percentách na čo musíme pamätať, keď budeme pripravovať naše stanovisko. Ďalšia poznámka je e, rozmiestnenie inovačných centier. Zvyčajne sú výskumné strediska už vo vyspelých oblastiach EÚ a tie riešia znižovanie objemu e, emisí a podobne. Ja si myslím, že my ako výbor regi by sme mali veľmi jasne spomenúť, že, sa musíme, že musíme zapojiť aj vzdialené, aj najvzdialenejšie oblasti a tu vidím naozaj nedostatok. Tretím bodom je konkrétnejší bod a to je zdieľame prístup spravodajkyni, pokiaľ ide o význam fondov ESIF pri tomto prechode k čistej energii, ale musíme jasne povedať, že SGD mal e, nestratiť zo zretila svoj pôvodný cieľ politiku súdržnosti. A ďalším bodom piatým je to, že úplne zdieľame názor spravodajkyni k významu prístupu z dola nahor, ale vidíme aj potrebu väčšieho dôrazu kladeného na malé a stredné podniky, pretože tie sú naozaj rozhodujúce, pokiaľ ide o šírenie inovácií v oblasti energetiky a e, pri prechode inovácií z laboratórií k občanom. Ďakujem a určite v duchu prednesených pripomienok pripravíme naše pozmenujúce návrhy. Ďakujem veľmi pekne. Nevidím tu už žiadnych, žiadneho ďalšieho tieňového, ale vidím pána van Hilterburga. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa vyjadriť za ALDE pani Noriku Nikolaj. V prvom rade boj s klimatickými zmenami a prechod k nízkouhlíkovej ekonomike. To sú naše najväčšie výzvy. A všetci tieňovi si myslia, že výskum a inovácie v súkromnom sektore, najmä prostredníctvom MSP, sú kľúčom na podporu čistej energie, zlepšenie rastu a tvorby pracovných miest a investícií v EÚ. Financovanie sa musí prispôsobiť ich potrebám Zatiaľ EÚ je globálnym vodcom a najlepším verejným financovateľom výskumu a inovácií v oblasti e, čistej energie a náš tieňový si myslí, že aj stále sa to dá zlepšiť. Úplne súhlasí so spravodajkyňou, pokiaľ ide o náročnosť existujúcich finančných nástrojov Horizont 2020, Európsky štrukturálny investičný fond, Európsky fond pre udržateľný rozvoj a podobne. A zdôrazňuje aj potrebu zjednodušenia prístupu k financovaniu pre miestne orgány a malé podniky. Ďalšia téma je program Horizont 2020, ktorý by mohol zohrávať veľkú úlohu vo výskume a vývoji a posilniť inovácie, povzbudzovať k, prechod, k prechodu takých tovarov a služieb, ktoré podporujú udržateľný rozvoj, rast, tvorbu pracovných miest zvýšení rozpočtu Horizont 2020 tak, že by sa dotácie, priame dotácie na fosílne paliva tam presmerovali. To by veľmi pomohlo. Zrýchlenie inovácií čistej energie, prechod na nízkouhlíkovú energiu, ekonomiku, energeticky účinná ekonomika pomôže spoločnosti ako celku a spolupráca medzi MSP firmami, priemyselnými odvetviami spolu so vzdelávacími inštitúciami, výskumnými e, stranami a podobne. To všetko treba podporovať, aby sme dostali správne riešenia. Rovnako je treba určiť, kde sa dá znížiť administratívna záťaž a treba uvažovať aj o tom, čo sú férové postupy. Treba sa zamerať práve na tú začínajúcu fázu inovatívnych technológií a okrem toho v mestských oblastiach okrem dekarbonizácie treba renovovať aj budovy, ale všeobecnejšie životné prostredie potrebuje zahrmať zelené oblasti, čisté oblasti, oblasti, ktoré budú aj v mestách zákonom chránené a ktoré by sa nemali môcť smieť neskôr zničiť a investície do vzdelávania, pani predsednička, sú kľúčom k inováciám. Takže EÚ a členské štáty musia podporovať technologické vzdelávanie medzi mladými ľuďmi a deťmi, pretože základom budúcich inovácií a čistej energie je práve toto. Na to potrebujeme dynamický prístup s veľkou dávkou energie. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Fito, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne a ja vítam návrh stanoviska pani Smolkovej a myslím si, že návrhy a odporúčania, ktoré tam uvádza, sú potrebné a sú dôležité. Zaznelo tu niekoľko poznámok k tomu e, charakteru, náročnému charakteru finančných nástrojov. Veci musíme koordinovať lepšie a zjednodušiť ich, aby miestne orgány mali ľahší prístup k prostriedkom, ktoré sú k dispozícii a ktoré môžu čerpať Myslím si, že môžeme aj súhlasiť s, s rozmerom inteligentnej špecializácie a dosiahnuť synergie medzi politikami EÚ a národnými a regionálnymi politikami. Toto stanovisko hovorí ďalej o urýchlení prechodu k nízkouhlíkovej ekonomike a to je naozaj veľmi dobré, pretože to pomôže rastu a tvorbe pracovných miest a pomôže nám dostať sa k realizácii udržateľného rozvoja. Chcem sa spýtať, či sa ešte niekto ďalší chce ujať slova k, týmto, k tomuto konkrétnemu stanovisku. Nevidím nikoho, takže dám teraz slovo pani Miladinova. Nie pánovi Delovi. Nech sa páči. To je za oblasť e, výskumu v komisii. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Takže predovšetkým chcem povedať, že sme veľmi šťastní a veľmi radi, že sme obdržali tento návrh stanoviska. Čo sa týka návrhov výboru REGI, tak tie nám určite veľmi pomôžu pri implementácii našho komunike na implementácii sa momentálne pracuje. Chcem povedať len pár vecí, ktoré sú dôležité a ktoré sa objavili taktiež v pripomienkach výborov, členov výboru, čo sa týka udržateľného rozvoja. Pán Nelly o tom hovoril v súvislosti s emisiami. Modernizácia európskeho hospodárstva je súčasťou e, cieľov udržateľného rozvoja. Chceme e, urýchliť e, príslušné kroky, aby sme dosiahli príslušné kroky. Toto je integrovaná súťaž našej európskej politiky. Taktiež tu ste sa odvolávali na občana a na to, aký toto všetko vzťah k občanom. Chceme posilniť prístup občanov k nízkouhlíkovým riešeniam. Toto je jedno z našich priorít toto je totiž taktiež e, motor pre inovácie v oblasti čistej energie a toto taktiež implikuje, že miera, do ktorej môžeme ovplyvniť e, voľby občanov, že toto je taktiež e, dôležité a musíme sa v tejto oblasti snažiť. No a sme to v výbore regia, preto vám poviem niečo, čo určite viete, že otázky, o ktorých sa hovorí bodoch 2 a 3 na verhu stanoviska, sú taktiež odzrkadlené E, v rámci našich tematických cieľov v oblasti politiky súdržnosti, napríklad e, číslo 4, nízkoholíkové hospodárstvo, číslo 5, e, klimatické zmeny a taktiež číslo 6, účinnosť zdrojov. A ďalej, a to je dôležité, keďže tu máme veľkú súťaž o konkurenciu ohľadom financovania, tak tu máme minimálnu mieru financovania ktorá je zaručená v súvislosti s nízkoholikovým hospodárstvom. Máme tu taktiež e, princípy stratégie inteligentnej špecializácie a príslušné platformy na vytváranie partnerstiev vrátane e, e, oblasti energetiky. Máme taktiež pilotné kroky v súvislosti s prechodným obdobím. Tam toto sme oznámili v rámci oznámenia v súvislosti s posilnením eh, udržiteľného rastu na eh, regionálnej úrovni. Taktiež tu máme dôležitú odvolaku na otázku synergie. Synergiu môžeme dosiahnuť mnohými spôsobmi, vrátane taktiež Európskeho poradného uzla, ktorý poskytuje poradenstvo v súvislosti s kombinovaním eh, zdrojov politiky súdržnosti s inými finančnými nástrojmi, taktiež v oblasti energetiky. Mnohí poslanci hovorili o finančných nástrojoch a komisia si je vedoma toho, že potrebujeme zjednodušenie v oblasti finančných nástrojov a toto už sme do určitej miery riešili v rámci nariadenia Omnibus, ktoré momentálne prebieha e, trialógom a taktiež je treba toto riešiť v budúcnosti. A na záver komisia si uvedomuje dôležitosť urbanej agendy e, v oblasti prechodu čistej e, energie. Ďakujem. Ďakujem. Pani Miladinová, chcete sa prihlásiť o slova? Áno, Ďakujem. Ďakujem aj kolegovi za zosumarizovanie politiky súdržnosti. Ja len na takú technickú nôtu. Myslím si, že návrh stanoviska dobre rieši taktiež aspekty e, agendy inovácie. Takže čo sa týka bodu 6, pre objasnenie. Hovorí sa tam o existujúcich finančných nástrojoch a potom o rôznych programoch. Takže možno by sa dalo povedať v zatvorkách, že je tam rozdiel medzi finančnými nástrojmi e, v úzkom zmysle slova, napríklad e, Horizon 2020, Európsky e, štrukturálny investičný fond, ale aby sa tam roz, rozlišili granty a finančné nástroje. Ale myslím si, že toto je iba taká drobná pripomienka. Ďakujem. Ďakujem. Pán Picula, chcete sa vyjadriť, alebo toto iba pretlmočíte pani Smolkovej. Dobre, ďakujem vám za túto diskusiu. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu programu. Trochu sme si nahnali čas. Sme popredu, takže čakáme, že na hlasovanie prídu ďalší členové výboru. Áno. Dobre, takže si dáme asi tak 15 minút prestávku, aby sme zaručili, že všetci naši členovia, ktorí chcú hlasovať, dostanú príležitosť. Takže stretneme sa opäť 17.25.

Yeah.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

Mám tu takéto špeciálne kladivko, ktoré je možno trochu nebezpečné. No a teraz začneme s hlasovaním. A prvým bodom na našom zozname na hlasovanie sú teritoriálne alebo územné typológie TERSET tak to hovoríme tomuto spisu. a si spomente, tak účelom tohto spisu je poupraviť súčasné nariadenie NAC tým, že sa tam dodajú územné typológie, ktoré už sa bežne v praxi používajú, ale zatiaľ to neoficiálne uznané. Regi pôvodne chcelo využiť e, zjednodušený postup, pričom my sme prijali stanovisko komisie bez pozmeňujúceho návrhov. Stretli sme sa dvakrát s zástupcami Európskej komisie a rozhodli sme sa teda takto postupovať. A toto bol mandát, ktorý obdržal na plenárke v júli negociačný tím. Avšak rada tam chcela vložiť nekontroverzné a technické zmeny Trialóg sa konal 26. septembra, ja som mu predsedala, bolo tam estonské predsedníctvo zastúpené e, predsedom e, pracovnej rady pre štatistiku na rade a taktiež tam bol vedúci oddelenia e, z príslušného generálneho komisie. Dohodli sme sa na spoločnom texte, tým sme tam zapracovali podstatu návrhov rady a dohodli sme sa na tom, že tento e, text bude zaslaný ako obvykle e, na Koreper, predsedovi Koreperu v rámci listu a taktiež vám bol komunikovaný a taktiež máte tento text vo vašej dnešnej zložke a predkladám ho dnes nášmu výboru na schválenie. Pokiaľ tento text schválime, tak správa bude skontrolovaná právnikmi, lingvistami parlamentu a rady a potom sa dostane na plenárne zasadanie. Máme tu niekoho za radu? Nie. Takže pokiaľ tu nie je niekto za radu, tak navrhujem, aby výbor hlasoval o dohodnutom texte, ktorý už ste si mali možnosť pozrieť. Máme tu len jedno hlasovanie elektronickou formou. Prosím, môžete hlasovať. Is it working? Yes. Okay. Funguje to? Dobre, uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Ďakujem. Môžeme pokračovať. Ďalšie hlasovanie sa týka správy z vlastnej iniciatívy pani Garcia Pérez o zavádzaní nástrojov politiky súdržnosti zo strany regiónov pri riešení demografickej zmeny. Obdržali sme 231 pozmenujúcich návrhov k tomuto návrhu správy a po diskusii so stieňmi spravodajcami spravodajkňa vypracovala rôzne kompromisné návrhy, Chceli by ste, pani Garcia Peresa sa vyjadriť, predtým, než budeme hlasovať. Môžete len stručne. Predovšetkým chcem poďakovať všetkým, ktorí so mnou spolupracovali pri vypracovaní pozmenice návrhov, taktiež na vypracovaní kompromisných návrhov ako teneví spravodajcovia. Taktiež ďakujem rôznym spolupracovníkom rôznych politických skupín, ďakujem im za ich prácu. Určite toto predstavuje zlepšenie pôvodného textu. Napriek ten text poznáte, ja som vám ho zaslala mailom aj s určitým návodom, čo týka hlasovania. A bolo tam naozaj mnoho zmien. Taktiež tu máme napríklad pozmienco návrh 9, kde navrhujem hlasovať proti, 36, kde navrhujem hlasovať za a taktiež 185, 186, 187, ktoré sú podobné a navrhujem hlasovať taktiež proti ním. Tieto informácie už politické skupiny majú, ale chcel som toto ešte predniesť a ešte raz vám všetkým ďakujem. Ďakujem. A teraz môžeme začať hlasovať. Ako prvý, to je kompromis 5 za. Proti zdržali sa, schválené. Pozmeňujú sa vrch 54 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Chcete to overiť? Dobre, overíme elektronicky 54. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Vidíte ten výsledok? Áno. Zamieta sa. Dobre. Teraz kompromis 6. Kompromis 6 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Teraz pozmenujúce vrch 65 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Kompromis 7 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Pozmeňujúci návrh 72 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 73 za. Proti. Zdržali sa. Myslím, že je to schválené, ale overíme elektronicky. 73. Môžete hlasovať elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Prepačte. Prepačte, zamieta sa. Prepačte, ospravedlňujem sa. Zamieta sa. 73 je zamietnutá. Kompromis 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeňujúci návrh 89. Za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Chcete to overiť? 89. Elektronicky môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 9. Za. Proti. Zdržali sa. Za, príjma sa sa návrh 93 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Chcete to overiť elektronicky? Dobre, 93, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. A je to schválené. Kompromis 10, to je za. To je proti. To sa zdržal. Schválený. Kompromis 11 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Pozmenujúce návrh 101. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 102. Alebo chcete overiť 101 elektronicky? Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozme sa na vrch 102. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. 104. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Chcete overiť 104 elektronicky? Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Rovnaký výsledok. Zamieta sa. Toto sa dá ľahko zapamätať pre ďalšie hlasovanie. 105. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 106. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 107. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Kompromis 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Posmenil sa návrh 120. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Myslím, že to zamietnuté. Kompromis 13, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmením sa návrh 133. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Kompromis 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmením sa návrh 146. Kto je za? To je proti. To sa zdržal? Zamieta sa. 147. Kto je za? To je proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. Chcete to overiť? 147. Elektronicky. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Rovnaký výsledok a je to zamietnuté. Kompromis 15. To je za, to je proti, kto sa zdržal, schválený. Pozmeňujúce návrh 157. To je za, to je proti, kto sa zdržal, schválený. Overíme 157. Môžete hlasovať elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Opäť rovnaký výsledok, zamieta sa. Kompromis 16. To je za. To je proti. To sa zdržal. Schválený. Pozmením sa návrh 164. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Myslím, že je to schválené. Chcete to overiť? elektronicky 164, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Kompromis 17 to je za, to je proti. Kto sa zdržal? Schválený. Pozmením sa návrh 176, 176 za, proti, zdržali sa, schválený. 177, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Kompromis 18, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. 184, pozmeňujúci návrh, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Kompromis 19. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. sa návrh 191. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeňujúci návrh 194. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis 20. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis 21 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 23 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 24 za, proti, zdržali sa schválený. Pozmeňujúci návrh 228, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeňujúca návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeňujúca návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Áno. Ešte jedna otázka. Prečo sme nehlasovali o 172. to návrh 172. O tom sme nehlasovali. 172, neviem, prečo sme nehlasovali o ňom. The explanation... Takže vysvetlenie sekretariatu je také, že tento pozmeňujúci návrh je pokrytý kompromisom 12. Dobre? Takže, teraz máme kompromis 1. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, schválený, pozmeňujúci návrh 9 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Chcete to overiť? Pozmeň sa návrh 9 elektronicky. Uzatváram hlasovanie. A zamieta sa. Kompromis 2. To je za, to je proti, to sa zdržal, Schváluje sa. Pozmeniť sa návrh 16. To je za. To je proti. To sa zdržal. Schválený. Pozmeniť sa návrh 17. to je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. Pozmeniť sa návrh 18. To je za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Kompromis 3 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Pozmeniť sa návrh 26. Za proti, zdržali sa schválený. Pozmeňte návrh 27 za, proti, zdržali sa schválený. Pozmeňte návrh 28 za, proti, zdržali sa. Toto overíme, 28 overíme elektronicky. 28 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. A zamieta sa. Je to moja chyba, prepačte. Pozmeňujúci návrh 29, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Kompromis 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeňujúci návrh 36. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Pozmenujúci návrh 37 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmenujúci návrh 38, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Pozmenujúci návrh 39 za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmenujúci návrh 40 Chcete overiť 39. 39 overíme elektronicky, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. A prepačte, je to schválené. Takže pozmeň sa vrch 40. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeňujúca návrh 41, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 42, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeňujúci návrh 43 za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Pozmeňujúci návrh 44 za? Proti? Zdržali sa? Overíme 44 a elektronicky môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. Pozmeňte návrh 45. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 46 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Pozmeňte návrh alebo prepačte, chcete 46 overiť elektronicky, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. sa návrh 47. To je za. To je proti. To sa zdržal. A zamieta sa. Overíme 47. 47 elektronicky môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené o jeden hlas. Musím poriadne rátať ruky. sa návrh 48. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Toto opäť overíme, toto už je posledný bod, takže môžete hlasovať elektronicky. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. Záverečné elektronické hlasovanie. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. A správa je schválená. Gratulujem pani Garcia Pérez. Ďakujem. A teraz pokračujeme. Ďalší viacročný finančný rámec, príprava pozície parlamentu pre obdobie po roku 2020. Pán Von, nech sa páči, chcete niečo povedať? Veľmi stručne, pani predsednička, pripomienku uh, o, o spolupráci. Um, dostali sme 120 pozmeňovacích návrhov a my sme to spracovali do 13 kompromisov a tieto pozmeňovacie návrhy prišli od všetkých, od GUE až po e FDD. Čiže naozaj obrovská spolupráca a ja si želám naozaj jednoznačnú podporu tejto správy, aby sme vyslali silný signál výboru pre rozpočet. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj za vašu prácu na kompromisoch. kompromis 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. Kompromis 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to schválené. Kompromis 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 15. Pozmeňovací návrh. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromis 5. Kto je za? Prepačte. Štvorka. Prepačte. To bola moja chyba. Kompromis 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to schválené. Teraz kompromis 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to schválené. Kompromis 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromis 7 za. Proti. Zdržali sa. Je to schválené. Kompromis 8. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Je to schválené. Kompromis 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Je to schválené. Kompromis 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. ale musíme ešte hlasovať o pozmeňovacom návrhu 73 a 74, pretože zelení tu požiadali o oddelené hlasovanie. Ja samozrejme dôverujem sekretariatu. Máme pravidlo, ktoré hovorí, že nemôžeme mať split vote o kompromisoch. Ak to teda nie je, pokryté kom- nie je to pokryté kompromismi, to znamená, že hlasujeme o 73 a 74 pretože nie sú pokryté kompromismi. 73, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 74, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, je to zamietnuté. Teraz kompromis 11, áno. Kompromis 11, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to schválené. Pozmeňovací návrh 93. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? To si overíme. Pozmeňovací návrh 93. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromis 12. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Je to schválené. Kompromis 13. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Je to schválené. 118. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to schválené. Teraz prejdeme na záverečné hlasovanie. Elektronicky otváram hlasovanie. The vote is closed. Končím hlasovanie. Stanovisko je schválené. Blahoželáme pánovi Vognovi. Ďakujeme za usilovnú prácu a chcem sa poďakovať aj všetkým členom výboru REGI Týmto uzatváram dnešné zasadnutie a budeme pokračovať e, teraz zasadnutím koordinátorov. Takže e, všetci okrem koordinátorov e, prosím, aby opustili miestnosť.